Allora iniziamo le dichiarazioni di voto. Com... Prejdeme na vysvetlenie hlasovania a to menovite správou Rivelíny Absolutorium rok 2009 e, Súdny dvor a slovo dávam prvému rečníkovi. You, Ďakujem pani predsedajúca. Milión sem, milión tam, ale hovoríme o skutočných prostriedkoch. Prostriedky, ktoré boli použité na tieto záchranné balíky. E, Spojené kráľovstvo dalo k dispozícii pre Írsko 7 miliard e, eur a teraz na Portugalsko ďalších 4, 4 miliardy A toto je všetko na politiky, ktoré očividne zlyhávajú. Keď bol dohodnutý tento balíček, tak uh, uh, nám bolo povedané, že e, to bude koniec špeku- špekula, uh, špekulantom. Jasné, že tie peniaze už neuvidíme, ale že aj porušujeme zákon. Tieto Relauty nie sú len, nielen, že sú není povolené, ale sú vyslovene zakázané v rámci zmluvy a sú poškodzujúce, pokiaľ ide o príjem majúce krajiny. Snažia sa takýmto spôsobom vylákať peniaze aj v rámci bankového sektoru a predpokladá sa, že splácať ich budú naspäť tí bežní daňovníci. Grécko a si požičiava peniaze, aby potom mohli vrácať ostatným dlžníkom a, a teraz sa to zacikluje celé. Ehm, nakoniec citácia Rudyard Kipling najlepšie je nikoho nevykupovať bez ohľadu na to, aké sú tie e, náklady, lebo nakoniec je to na úkor tej krajiny a tá je stratená. Grazie, l'onorevole Fox, prego. Uh, Ďakujem pekne, Nicky Fox. Pani predsedajúca, dnes sme hlasovali o e, účtoch, účtovných závierkach za rok 2009 a hlasovali sme o nich v čase, kedy v rámci celej Európy vlády musia príjmať úsporné opatrenia. Dochádza ku kráteniu výdavkov a zvyšovaniu daní. Avšak v Európskej únii každoročne komisia požaduje viac peňazí a každoročne účtovný dvor reaguje, že tieto peniaze, tieto prostriedky nie sú vynakladané účelne. Účtovný dvor konštatuje, že účtovné závierky za rok 2009, o ktorých sme práve hlasovali, sú výrazne ovplyvnené chybovosťou, podstatne ovplyvnené a preto som potešený, že britskí konzervatívci a naši e, dobrí priatelia v rámci európskych konzervatívcov hlasovali proti absolutóriu pre tieto závierky. EÚ by sa malo veľa lepšie postarať o peniaze daňových poplatníkov. Ďakujem. Ďakujem, pán Kamal. Ďakujem, pani predsedajúca. Keď moji voliči sa ma pýtajú na rozpočet EÚ, jedna z vecí, ktoré nerozumejú, hlavne v časoch náročných, ktorými prechádzame, je, prečo míňame všetky tieto prostriedky, prečo v čase, kedy naša vláda musí pristupovať ku kráteniam, kedy musí znižovať úroveň verejných výdavkov a vlády po celej EÚ musia robiť napodobne, Prečo je možné, že EÚ žiada v takejto situácii viac prostriedkov do svojho rozpočtu aj v rámci svojho finančného výhľadu? A po druhé, prečo nedokáže efektívne vynakladať tie prostriedky, ktoré má k dispozícii, ako povedal kolega Fox predo mnou, účtovné závierky e, za rok 2009 boli plné chýb, 15, 16 rokov nebolo možné takéto odobriť, takéto účtovné závierky. A účtovný dvor sa pýta, prečo nevykladáme lepšie e, takéto prostriedky. Je čas napraviť to. Určite je e, správne vynakladať tieto prostriedky rozumne. Bez ohľadu na to, čo si myslíme o EÚ. Ďakujem pekne. Je tu pán button. Nie, pán button tu nie je, zdá sa. V tom prípade prejdeme k správe Itala absolutórium za rok 2009, Európsky parlament. Pán Pakula. Parola all'onorevole Golnish. Prego. Dobre, pán Golnish. Pani predsedajúca, správa absolutóriu pre rozpočet sa deje nie z ekonomických, ale z politických e, dôvodov. Parlament je parlamentom, pretože má dať možnosť e, diskutovať, e, viesť rozpravu. Ja sa v tomto hľade hambím za túto inštitúciu. Uviazla v nesprávnom prístupe k politike. Nie je tu konfrontácia myšlienok, nie je tu skutočná sloboda prejavu. Je to konformizmus trávime náš čas s prácou, ktorú by lepšie zvládali technické agentúra alebo technická agentúra pre harmonizáciu noriem a štandardov. Tvárime sa na Spojené národy, e, obhajujeme práva v Guatemale, v Indonézii, e, ľudské práva a pritom sme neschopní obhajiť práva vlastných radových poslancov. Hambím sa za tento parlament. Je to strašná paródia na parlament. Ďakujem pekne, pán Takola. Arvoisa. Vážená pani predsedajúca, ak dovolíte zo pár slov e, k tomuto absolutóriu, podľa mňa je dôležité zabezpečiť, aby využívanie prostriedkov e, zo strany Európskeho parlamentu bolo transparentné a e, v súlade s pravidlami musíme dbať o to, aby členské štáty si uvedomili, že musia sledovať pozorne svoje účty, aj čo sa týka eh, pôsobenia Grécka na tejto scéne, je potrebné, aby transparentnosť bola hlavným princípom eh, v našich postupoch. Ale predsa len eh, je tu niekoľko akýchsi odnožiek, ktorých by mnohí žiadali škrty isté kultúrne služby, niektoré napríklad ocenenia, ako napríklad ten Lux, ktoré nestoja nejaké obrovské sumy. Podľa mňa šetrenie na tomto mieste nie je správne, pretože kultúra a tvorivosť sú práve e, princípy, ktoré potrebujeme v takejto ťažkej dobe. Ak hľadáme možnosti škrtov, musíme sa snažiť, aby sme neškrtali tam, kde sa podporuje e, ďalší rozvoj Európy, ale tam, kde sú možno nadbytočné výdavky. Ešte by som rád skonštatoval, že dúfam, že e, novelizácia nášho, našich pravidiel pre poslancov e, e, sa bude držať pravidel transparentnosti. Je potrebné, aby všetci poslanci parlamentu dostávali rovnakú mzdu. E, to isté platí aj na iných úrovniach a je potrebné, aby tieto veci boli transparentné. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe Moreiro. Obchodné preferencie pre Pakistan. Dávam slovo pani, pani Rode. Ja, nu fik vi jo så ikke øh, stemt den endelige, den endelige beslutning. Je to pán Rode. Keď sme hlasovali o rozhodnutí o Pakistane, bol skutočne najvyšší čas. Myslím, že je rozumné, že v prípade Pakistanu v týchto neľahkých eh, časoch eh, pre túto krajinu že Európska únia poskytla 415 eh, miliónov eur pomoci. Podľa mňa je pozitívne, že sme v tomto smere iniciatívni, že chceme zrušiť eh, celnú povinnosť eh, pre niektoré druhy výrobkov, konkrétne textíly a kožu. Robíme to preto, že vieme, že voľný obchod je dobrý, je pozitívny, ale je trochu poľutovanie hodné a pokrytecké, že na jednej strane tvrdíme, že ak týmito iniciatívami pomôžeme Pakistanu, ak Pakistan nesplní požiadavky, že e, tieto bariéry opäť zavedieme, podľa mňa a bolo veľmi rozumné odložiť toto rozhodnutie. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz dostáva slovo Pani Morganti. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Absolvovali sme hlasovanie, musím povedať, že som proti tejto správe, pretože by som bol nerád, keby tento sektor postupne odomrel. Je to sektor, ktorý výrazne pomohol oblasti, v ktorej pochádzam z hľadiska výroby textílií. Teraz sme svedkami zmien daňových sadzieb pre Pakistan. Môže to mať vplyv aj na niektoré iné štáty. Je to výsledkom obchodnej politiky Európskej únie. Už Pakistan dostal pomoc zo strany Európskej únie po záplavách. a Zároveň je tu riziko, že Pakistan klesne a padne. a Zníži sa k nedemokratickým postupom. Nezabúdajme, že e, Pakistan bol sídlom najnebezpečnejšieho teroristu, ktorého vôbec poznáme. E, záplavy a prírodné katastrofy spôsobili obrovské ťažkosti pre mnohé textilné podniky, na to nesmieme zabúdať. Ale Mám dojem, že výrobcovia textíly, najmä malovýrobcovia, na nich Európa čoraz viac zabúda a mm, sú na ne vyvíjane tlaky, aby presúvali svoju výrobu. Musíme však bojovať pred týmto tlakom, pretože chceme zachovať zdroje v našich oblastiach. Teraz pán Murphy. 6 mesiacov po záplavách v Pakistane eh, OSN hovorilo o humanitárnej kríze obrovských rozmerov. Eh, uplynuli už 3 mesiace a ešte stále eh, je tu nedostatočná reakcia Európskej únie a VTO. Ja som hlasovala za udelenie Pakistanu týchto preferen- preferencií pre textíly a iné výrobky, tak aby tieto obchodné preferencie neboli len E, nejakým formálnym opatrením, ktorým sa budú nabaľovať niektorí e, reprezentanti Pakistanu. Ja som za to, aby sme pomáhali zvyšovať príjmy, aby sme pomáhali demokratizovať e, odborové zväzy, aby sme zvyšovali zručnosti obyvateľstva, pomáhali nemocniciam a oblastiam, ktoré postihli tieto záplavy. Musíme bojovať za práva pracovníkov v Pakistane. Bol som upozornený na zlé podmienky. V tomto smere som proti hrozným snahám vlády, aby zabránila odborovým organizáciám združovať sa na národnej úrovni. Ďakujem. Grazie. Mi sembra che l'onorevole Muscardini non sia in... Ďakujeme. Zdá sa, že pani, pani Muscardini prítomná nie je a tým sa dostávame k prechodným ustanoveniam týkajúcim sa bilaterálnych investičných dohod medzi členskými krajinami a tretími krajinami. Slovo má pán Antoniaci. Vážená pani predsedajúca, Lisabonská zmluva vychádza z priamých e, zahraničných investícií v prípade spoločných obchodných vzťahov a podľa zmluvy je za to zodpovedná výlučne Európska únia. Po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy členské krajiny E, uzatvorili a udržali viaceré zmluvy s tretimi krajinami, pokiaľ ide o priame zahraničné investície. Tieto dohody, ktoré e, zmluvy porušujú, e, ak také, ak také existujú, tak nesmieme podporiť to, čo navrhuje práve pán Schlitter. Ide o to, aby existujúce zmluvy boli nahradené a to je jediná možnosť zabezpečiť vysokú mieru ochrany prostriedkov investícií investorov a vysoké e, práva ochrany. Dúfam, že veci pôjdu týmto smerom. Teraz má slovo pán Antinoro. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som hlasoval za túto správu a to preto, že som pevne presvedčený, že investície e, zo zahraničia musia byť kontrolované práve v časoch krízy. Práve e, nová zmluva, pokiaľ ide o investície, znamená, že Európska únia preberá zodpovednosť a želám si, aby komisia v septembri načrtla a, a stanovila strategické línie. Prechodná e, fáza, tá sa takisto musí stanoviť a musia sa vytvoriť príslušné bilaterálne dohody s členskými krajinami, musia sa dodržiavať a treba E, zabezpečiť to, aby určité podmienky boli aj implementované, e, či už ide o, o staršiu ženevskú dohodu alebo nové dohody. Právna istota v každom prípade je relatívna a termíny musia byť stanovené, pokiaľ ide o vypršanie bilaterálnych dohôd s tretimi e, E, krajinami je potrebné teda prechodné obdobie a ide o vytvorenie právnej istoty. Medzičasom členské krajiny sú zodpovedné za tieto zmluvy a želám si, aby komisia strategické línie naozaj stanovila, pokiaľ ide o tieto dátumy. A teraz sa dostávame k vysvetleniam hlasovania, pokiaľ ide o správu Moreira, ďalšia makrofinančná pomoc v Gruzínsku. Slovo má v tejto súvislosti pán Rode. Dnes, kolegovia, sme hlasovali e, o 46 miliónoch eur pre e, Gruzínsko. Tieto prostriedky samozrejme nie sú e, voľné, sú naviazané na podmienky, na hospodárskú zodpovednosť a transparentnosť. To je dôležité. Treba aj myslieť na to, že pre rozdelenie týchto prostriedkov je v našom vlastnom záujme a záujme Gruzínska, pretože táto krajina má dôležitý geopolitický význam. Krajina bola zastihnutá dvojitým šokom najprv vojna s Ruskom v roku 2008 a potom finančná kríza a naozaj ešte stále trpia pod e, obchodným e, embargom zo strany Ruska. A preto je v záujme EÚ e, vytvoriť alebo podporiť vládu, ktorá bude naklonená reformám a západnému štýlu vládnutia. Ďakujem. Ďakujeme. A slovo má teraz pán Bielan. Bardzo, pani przewodnicząca. Gruzja jest jednym z państw o strategicznym znaczeniu szczególnie. Ďakujem, pani predsedajúca. Gruzinsko je jedna z krajín strategického významu predovšetkým pre krajiny na juhu a východe Európskej únie. Okrem toho je tu ešte aj východné partnerstvo s cieľom zblíženia sa s týmito krajinami je to tiež krajina, ktorá ide e, proevropským, proatlantickým smerom a konflikt v roku 2008 celkom jasne načotol, aké e, je dôležité, aby táto krajina zostala v európskej sfére. Makrofinančný makroekonomický systém pomoci no, e, od roku 2009 zostáva kľúčovým elementom prispievajúcim k národnej bezpečnosti a ekonomickej stabilite tejto krajiny. Takže plne súhlasím s rozhodnutím, ktorú prijala Európska komisia, pokiaľ ide o dodatočné prostriedky pre Gruzinsko. Ďakujem. Grazie, il dibattito della mattina si Ďakujem pekne. Týmto myslím, že môžeme uzavrieť dnešné zasadnutie a do tretej teda. Ďakujem.